Geríny. Teraz eh, poskytne vyhlásenie k situácii v Sýrii a týmto je dávam slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dovolte mi začať tým, že sme už diskutovali o tejto záležitosti, kedy sme sa snažili ukončiť vojnový konflikt 19. januára, a to je menej ako pred dvomi mesiacmi Odtedy sa stalo mnoho rozličných vecí. Chcela by som sa vám poďakovať za túto diskusiu a takisto aj za príležitosť skontrolovať jednotlivé kroky, ktoré sme prijali, ako aj ich smerovanie a predniesť vám aj nejaké ťažkosti, ktoré čelíme. V prvom rade mi dovolte vám pripomenúť, čo sa stalo za tento ostatný mesiac a pol. V prvom rade eh, eh, prebehla konferencia o Sýrii Začnem tým, pretože toto nebola len konferencia členských štátov a Európskej únie, ktoré chceli podporiť eh, Sýrčanov a samotnú Sýriu, ale takisto aj predst- predstavovala aj demonstráciu jednoty a solidarity medzinárodnej komunity eh, pre ľudí zo Sýrie. Prislúbili sme 3 miliardy na podporu eh, utečencov a ľudí bez domova v Sýrii a takisto na humanitárnu pomoc. Ja sa vrátim ešte k úlohe humanitárnej e, pomoci, takisto z pohľadu solidarity, ako aj z pohľadu bezpečnostnej politiky. Takisto sme pripravili dva kompakty, dva balíčky. Jeden je určený pre Libanon, ktorý zahrňa nielen finančnú pomoc, ale takisto aj určité opatrenia, ktoré môžu podporiť e, snahy tejto krajiny v integračnom úsilí e, sírskych e, utečencov, poskytovanie vzdelávania pre deti a poskytovanie pracovných príležitostí pre sírskych mužov a ženám. A predovšetkým, aby tieto snahy boli aj udržateľné v strednodobom termene. Čo sa teda stalo od 19. januára? prebehlo prvé kolo rogovaní e, v rámci Sýrie alebo medzi Sýrčanmi ako takými v Ženeve. Boli takmer okamžite pozastavené kvôli e, problémami, kvôli problémom, ktoré sa vyskytli v prvom kole a nezhodám a následné stretnutie podpornej skupiny v Mníchove nasledovalo, kde sme mnoho hodín e, rokovali s Johnom Kerim, Lavrovom a inými zahraničnými ministrami, ktoré zastupujú 20 krajín a Európsku úniu. A samozrejme aj partnermi z Arabskej ligy. Aby sme zistili, či pozastavanie ženevských rozhovorov sa stalo práve kvôli ťažkostiam, ktoré nebolo možné prekonať, nielen lokálne, ale aj medzinárodne, ale takisto aj v širšom regionálnom meradle a či ich by bolo možné prekonať prostredníctvom medzinárodnej podpornej skupiny a tým spôsobom oživiť proces, ktorý, do ktorého sme toľko investovali v ostatných mesiacoch. Zo stretnutia v Mníchove sme ustanovili dve pracovné skupiny. Jedna sa sústreďuje na zmiernenie nepriateľských aktov, ktorému spolupredseda Rusko a Amerika z ktorých vychádza snaha koordináciu vojenských zákrokov na e, geografickej mape a v oblastiach, e, a ktoré majú neustále platiť aj po podpise prímeria. A samozrejme hovorili sme aj o stave humanitárnej pomoci, pretože sme považovali za nevyhnutné, aby prebehlo druhé kolo rokovaní v Ženeve ktoré začnú zajtra, budú pokračovať v nadchádzajúcich dňoch. Aby sme zabezpečili zároveň aj to, že tieto rozhovory sa uskutočnia v úplne inej atmosfére e, priamo na mieste a nie v také, ako sme to zažili pred mesiacom a pol. Snažili sme sa zmierniť rozdiely medzi sírčanmi, ktoré, ktorí sa zúčastňujú rozhovorov eh, v, Sýrii, eh, v Ženeve a medzi tými, ktorí zomierajú priamo eh, v Sýrii. To znamená, aby tieto rozhovory pre, prebehli efektívne a aby sme zabezpečili humanitárnu pomoc, lieky a jedlo priamo Sýrčanom v Sýrii, čo by dalo väčšiu kredibilitu procese v Ženeve a takisto by sa otvorili kanály pre účely politickej diskusie medzi jednotlivými stranami. A ako iste viete, mali sme zasadnutie pracovnej skupiny o nepriateľských aktoch, ktoré predstavila veľmi zásadné e, zistenia, podobne ako skupina o e, humanitárnej e, pomoci. A mali sme tu aj uznesenie 2268 o ukončení nepriateľských aktov. Musím povedať, nielen teda za seba, ale aj za pána Demistúru, špeciálneho vyslanca OSN, ako aj za zástupcov Ameriky a Ruska, že dohoda o prímeri neustále platí, aj keď sme boli svedkami e, porušenia tohto prímeria v niektorých častiach Sýrie. Avšak našim všeobecným posúdením je, že toto e, e, prímerie je neustále v platnosti a prispelo významným e, spôsobom k zlepšeniu situácie v porovnaní s predchádzajúcimi týždňami konfliktu. Toto je prvýkrát za 5 rokov trvania konfliktu, kedy sme boli svetkami v mnohých častiach Sýrie, že sa neuskutočnili významnejšie ozbrojené intervencie, aj keď tie neustále prebiehajú, ale s rozsahom a intenzitou, ktoré sú oveľa nižšie ako v minulosti. Čo sa týka pracovnej skupiny humanitárnej pomoci, chceli by sme doručiť pomoc prostredníctvom 100 18 nákladných aut pre viac ako 100 tisíc e, sírskych obyvateľov. Spolupracujeme e, v tomto zmysle úzko s OSN a chceli by sme dosiahnuť e, tie oblasti, ktoré ležia za tými, ktoré sa nám doteraz podarilo dosiahnuť. Ako som povedal, Stafo de Mistura je teraz pripravení znovu naštartovať rozhovory s zajtrajškom, ale neočakávame, že to bude jednoduchý e, proces, ktorý sa tejto krajiny bude týkať. Avšak je dobré, že sa nám podarilo opätovne vytvoriť podmienky na to, aby sa rozhovory opätovne uskutočnili. Som mala hijab e, Paríži pred niekoľkými dňami a nehovorili sme o podmienkach, za ktorých sa môžeme vrátiť do Ženevy, ale za akých, za akých sa tieto podmienky mohli vytvoriť tak, aby ženevské rozhovory mali reálny dopad. A dovolte mi povedať, že to silné posolstvo, ktoré chceme vyslať prostredníctvom Európskej únie a zvyšku medzinárodného spoločenstva. Chceme vyzvať eh, všetky zúčastnené strany, tak opozíciu, ako aj predstaviteľov režim, aby išli do Ženevy, zúčastnili sa rozhovorov, ale aby k tomu, k týmto rozhovorom pristúpili v duchu kompromisu. A chceme podporiť a vyzvať k tomu aj opozíciu pri týchto veľmi zložitých rozhovoroch. Je to prvýkrát eh, po piatich rokoch vojny, kedy máme túto eh, kedy sa nám podarilo viac menej eh, zastaviť eh, ozbrojené akty, a to aj v obliehaných oblastiach, aj keď prímerie je na niektorých miestach porušované. To samozrejme nevytvorí nejaký idylický obrázok z jedného dňa na druhý, avšak určite sú to kroky správnym smerom. Jedným z dôležitých predpokladov je koordinácia, ktorú eh, vyvinuli eh, OSN, Spojené štáty americké a Rusko a úzka eh, koordinácia s myslím establishmentom, ako aj koordinácia snách o prímerí a takisto aj potlačenie takých akcií, ktoré by mohli toto krehké prímerie narušiť. Samozrejme, keď hovoríme o takejto úrovni koordinácii v žiadnom prípade nemôžeme hovoriť o novom nástupe studenej vojny. Európska únia je členom obidvoch pracovných úloh, aj keď v dvoch má rozličné úlohy. Čo sa týka v pracovnej e, skupine pri o e, ukončení násilnosti, sme súčasťou e, pracovnej medzinárodnej e, podpornej skupiny. Máme našich vojenských expertov prítomných a snažíme sa nájsť tie oblasti, kde môžeme významne prespieť a zároveň monitorovať dodržiavanie prímeria, čo sa týka pracovnej skupine humanitárnej pomoci. Tam je naša úloha významne väčšia a významnejšia, nielen preto, že chceme byť tými dobrými, ale kvôli tomu, že v Sýrii Európska únia nebola vojenským hráčom eh, v Sýrii. A to bolo politické rozhodnutie, ktoré sme prijali a ktoré dodržujeme našou vedúcou úlohou. Je popri dvoch krajinách, ktoré majú tak vojenské vedomosti, ako aj prítomnosť, ako aj vojenskú kontrolu, a ktoré by mali potom viesť k rokovaní o prímeri. To samozrejme neznamená, že nie sme súčasťou tejto zásadnej práce. Sme aktívne prítomní. A ako som povedala, to, tá sa môže aj zvýšiť v budúcich dňoch. Čo sa týka humanitárnej pomoci, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc, je to veľmi silné pripojenie, prepojenie medzi humanitárnou pomocou a politickým procesom, ktorý sa musí obnoviť. Naposledy, keď sme sa stretli, si spomínam, že mnohí z vás hovorili o potrebe maršalovho plánu pre Sýriu. Ak berieme do úvahy ten, e, ten objem peňazí, ktoré vkladáme do Sýrie, do susedných krajín a Indie, tak môžem povedať, že ten Marshallov plán sa už začal a to veľmi výrazným spôsobom. Humanitárna pracovná skupina, ktorá, ako som povedala, je skupinou, kde e, máme dôležitú úlohu, sa stretla už 4 krát a podarilo sa jej vyslať 180 kamionov do e, Eh, obliehaných eh, oblastí a poskytla pomoc 150 tisícam eh, sírčanov vo viacerých eh, mestách a oblastiach. Toto však nie je vyčerpávajúci zoznam krajín a miest. My pracujeme ešte na ďalších eh, miestach, lokalitách, ktoré by bolo potrebné a aj možné eh, zapojiť do tohto plánu v Sýrii. Našim plánom je poskytnúť humanitárnu pomoc 1,7 miliónu E, Sirčanov v celej krajine v nadchádzajúcich mesiacov. Pokiaľ ide o humanitárnu pomoc a dodávky, spolupracujeme aj s OSN a takisto sme reaktivovali náš úrad ECHO v Damasku. Takisto by som chcela povedať, že Európska únia je pravdepodobne jediným, jedinou organizáciou, ktorú považujú za dôveryhodnú všetci, tak vo vnútri Sýrie, ako aj v celom regióne. Mali sme privilegovanú možnosť eh, komunikovať s partnermi v celom tomto regióne, ktorí nám pomohli dostať sa do ťažko dostupných oblastí. Táto naša humanitárna úloha je spojená aj s vysokou politickou zodpovednosťou, pretože my budujeme dôveru medzi jednotlivými aktérmi, otvárame takéto okna dôvery pre rokovania, ktoré by viedli k politickej transformácii. Je potrebné prihliadať na to, že dokonca aj pri tých pozitívnych krokoch, ku ktorým došlo v posledných týždňoch, je možné e, očakávať, alebo je, mohla by sa znova e, oživiť, e, táto, ne, oživiť nepriateľské akcie tá zástupná vojna medzi e, medzinárodnými mocnosťami by mohla viesť k priamej vojne. Preto je potrebné, aby sme pokračovali vo svojej práci, aby sme naďalej poskytovali humanitárnu pomoc, e, posielali e, dodávky humanitárnej pomoci a prispievali k zastaveniu <clears throat> nepriateľských akcií tak aby sa situácia nezvratila. Je potrebné, aby sme boli dostatočne dôslední, dostatočne odvážni a aby sme e, sa snažili e, vystupovať v celom tomto politickom procese zmysluplným spôsobom. Viedli sme rokovania, ja osobne som viedla rokovania po tieto dni so všetkými našimi priateľmi, partnermi vo vnútri Sýrie, ako aj mimo Sýrie, v celom regióne, aby som im odovzdala toto posolstvo, aby som ich e, zapojila do politického procesu, aby bolo možné získať prístup pre humanitárnu pomoc a aby bolo možné významným spôsobom prispieť k zastaveniu nepriateľských akcií. E, včera sme o tom hovorili s našimi tureckými partnermi a ak sa pozriete na vyhlásenie, ktoré včera vydala rada, tak nájdete tam aj odkaz na nutnosť spolupracovať. Nutnosť spolupráce medzi Tureckom a Európskou úniou s cieľom zlepšiť spoluprácu a humanitárnu pomoc vo vnútri Sýrii O tom sme hovorili včera s Tureckom. Všetci musia teraz urobiť to, čo je v ich silách. Otvorili sme okno, síce sme ho len pootvorili, ale musíme sa postarať o to, aby sa neotvorilo úplne. Bolo to v troch oblastiach, bolo to, bolo to prímerie, humanitárna pomoc a politické snahy. Chcel by som sa poďakovať, chcela by som sa poďakovať eh, všetkým tým, ktorí prispeli k ku koordinácii našich aktivít z OSN my z OSN spolupracujeme na všetkých týchto, týchto troch aspektoch a myslím si, že táto spolupráca je skutočne príkladná a mohla by byť vzorom aj pre ďalšie oblasti. Myslím si, že diplomácia by mohla vzhľadom na najnovšie skúsenosti byť účinná, že Asad <clears throat> môže byť uh, zvrhnutý, ale to len po, politickým, teda prostredníctvom politického procesu a veríme, že vojnu v Sýrii je možné skončiť a že je možné bojovať proti teroristom e, vo vnútri krajine aj bez Asada. E, ale vyžaduje si to veľmi úpornú prácu, my sme sa do nej už zapojili ale po piatich rokoch vojny e, až po piatich rokoch vojny európska diplomacia v spojení s americkou diplomáciou začína prinašať ovocie. Je však potrebné využiť každú príležitosť na to, aby sme v tomto úpornom úsilí vytrvali. Je potrebné, aby sme pokračovali, aby sme sa snažili o vytvorenie novej Sýrie, Najpravdepodobnejšie by to tá, tá Sýria, aká existovala pred piatimi rokmi, sa možno už nedá takom, e, takou formou obnoviť, ale je potrebné, aby sme sa snažili o vytvorenie jednotnej, demokratickej, nesektárskej e, Sýrie, ktorá by nebola Eh, obeťov občianskej vojny, ale ktorá by mala inkluzívnu vládu zastupujúcu všetkých obyvateľov Sýrie. Eh, Daesh eh, ISIS nemá nič spoločné s históriou Sýrie a je potrebné a veríme, že sa podarí spolupracovať tak, ako sa tak stalo v minulých rokoch. Ďakujem pani podpredsednička Mogherini za toto vyhlásenie. A teraz odovzdávam slovo pánovi Predovi z EPP. Minúta. Vážený pán predseda, pani vysoká predstaviteľka, som veľmi rád, že ste zdôraznili skutočnosť, že ten konflikt trvá už 5 rokov, lebo skutočne počas tohto dlhého obdobia Sierčania nemali veľa dôvodov dúfať, že ich život sa zlepší. Pred 5 rokmi, keď vyšli do ulic, tak nepredpokladali, že sa stane to, čo sa stalo. Z tohto dôvodu sa domnievam, že prímerie, ktoré bolo eh, dohodnuté s platnosťou od 27. februára, je veľmi dôležité je predovšetkým dôležité z toho dôvodu, a tu súhlasím s vami, že umožňuje prístup pre humanitárnu pomoc, ktorú sírsk aké obyvateľstvo zúfalo potrebuje. Spomínam si, že sme nedávno, keď ste prišli pred náš výbor, o tom hovorili. Toto prímerie je takisto dôležité z toho dôvodu, že nám poskytuje svetelko nádeje, ku ktorej by sme sa mali rozhodne upnúť. E, toto prímerie nie je dokonalé, pretože ešte stále dochádza k obetiam, ale je tu, e, všeobecne sa dodržiava a my musíme teraz využiť túto príležitosť na to, aby sme e, to prímerie zmenili na dôveryhodný politický prechod. Ale to nie je také, to, to nie je také riešenie, aké si predstavuje Putin Putin, Je potrebné, aby sme my naše úsilie zamerali na mierový proces, aby sme našli spôsob, ako sa vymaniť z tejto slepej uličky. Ďakujem. Teraz pán Poštinaru. Pani vysoká predstaviteľka, vážení kolegovia, v prvom rade mi dovolte zablahoželať vysokej predstaviteľke za túto veľmi dôležitú iniciatívu a za veľmi e, dobrý spôsob, akým e, koordinuje Európu s inými medzinárodnými a regionálnymi aktérmi s cieľom e, vyriešiť tento dlhotrvajúci konflikt. Uplynulých 10 dní bolo najpokojnejších v živote mnohých Sirčanov za posledných 5 rokov, ale umožnilo e, naštartovať dynamiku k e, obnoveniu mierových rokovaní, ktoré majú e, začať zajtra. Neexistuje žiadna iná alternatíva, ako je politické riešenie. Potrebujeme silnú politickú voľu a nasadenie. Politické riešenie by medzinárodnému spoločenstvu umožnilo skoncentrovať sa na to, čo je najdôležitejšie. A to je boj proti um, ISISu, proti teroristickým skupinám s tým, aby sa zastavila vojna v celom regióne je potrebné umožniť Sirčanom, aby mohli zostať u seba doma, aby nemuseli riskovať svoj život v snahe dostať sa do Európy a inde. Medzinárodné rokovania sú veľmi dôležité a musí sa ich zúčastniť aj opozícia. Preto my e, odsudzujeme všetky aktivity vedúce proti e, sírskej opozícii a všetky snahy, ktoré by e, podkopali tieto rokovania povolania. Je takisto nevyhnutné umožniť prístup humanitárnej pomoci a konvojov ľuďom, ktorí ich potrebujú, ale, musí, ale sírska vláda musí v tomto naďalej pokračovať, ale musí podporovať a umožňovať takýto prístup. E, iným spôsobom sa nepodarí vyriešiť humanitárnu krízu hranice medzi rôznymi konfliktnými e, e, situáciami v Sýrii určujú jednotliví rôzni aktéry. Je dôležité, aby všetky strany vrátanie Turecka a Ruska dodržiavali rezolúcie OSN a umožnili dosiahnutie riešenia v Sýrii. Ďakujem. Teraz e, pán Tenok za skupinu ECR na jednu minútu. Vážený pán predsedajúci, to krehké prímerie dohodnuté v Sýriu dáva medzinárodnému spoločenstvu príležitosť, aby dôrazne trvalo na presadení pôvodnej e, mierovej dohody zo Ženevy, ktorú zastrešila OSN. To znamená, že treba vytvoriť inkluzívnu vládu v Damašku, ktorá bude zastupovať všetkých sírcov a takisto e, treba dosiahnuť e, prímerie medzi bojujúcimi frakciami v Sýrii, čím by sa ukončila táto hrozná občianská vojna. Ak chceme spoločne zničiť radikálne skupiny ako ISIS, e, tak e, potrebujeme zabezpečiť e, v prvom rade ukončenie bojov a útokov proti všetkým občianským a protiasadovým umierneným skupinám Eh, inak bude naďalej dochádzať k úteku občanov, ktorý, ktorý bude destabilizovať Európy a, Európu a to bude viesť k ďalším sankciám, ako navrhuje Merkelová. A my si myslíme, že je možné, eh, aby Rusko zohrávalo eh, úlohu zodpovedného partnera a len vtedy sa mier podarí nastaviť v tejto mm, krajine. Ďakujem veľmi pekne teraz pani Scháke na dve minúty meno Malde. Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, vážená pani vysoká predstaviteľka, kolegyňa a kolegovia, akékoľvek snahy ukončiť vojnu v Sýrii rokovaním treba podporiť, ale nemožno akceptovať akýkoľvek výsledok, pretože ukončenie tých násilností je veľmi krehké, ale e, mali by sme dospieť k úplnému zastaveniu bojov, e, pretože e, tieto boje znamenajú obrovské ľudské utrpenie, ktoré trvá už príliš dlho. E, Sýria, národ Sýrie potrebuje našu podporu a ak by sme e, vytvorili jednoznačnú a dôraznú politiku EÚ voči Sýrii, tak by sme mohli sa ujať e, vedenia a nemuseli by sme byť len prvými medzi riešení dôsledkov tejto krízy. Európska únia sa snaží um, prekonať vnútorné rozpory pri poskytovaní prístrešia tým, ktorí prichádzajú k nám. Mnohí z nich sú sírčania, ale potrebujeme prehlbiť uh, snahy zamerané na ukončenie utrpenia, ktoré je zdrojom týchto tokov. Okrem toho uh, Rusko ďalej pácha e, neludské zločiny na zemi a zároveň sa snaží rokovať. E, a Putin vkročil do tohto vákua e, využitím naozaj, naozaj toho najkrutejšieho, najcynickejšieho násilia. Bombarduje nemocnice a civilov a zakrýva to tým, že tým boje proti ISISu, alebo teraz to nazývame Daesh. Putin v Sýrii bude musieť čeliť s sankciám Európskej únie za to, čo tam robí. Ja mám eh, veľmi stručné otázky. My sme sa dozvedeli, že rozhovory sa rozbehnú znova až zajtra alebo možno až pondelok, ale chcem sa spýtať, či monitorovanie eh, dohody o prímerí eh, bude realizované, pretože je to naozaj veľmi dôležité, rovnako ako prísun pomoci a tiež ako sa zvaž- či sa zvažuje vysielanie lietadiel s pomocou a zhadzovanie tejto pomoci. A ďalej sa chcem spýtať na situáciu v Libanone. E, v Turecku takisto sa deje veľmi veľa, ale my si nemôžeme dovoliť, aby Libanon skolaboval. My by sme mali využiť všetky kontakty Európskej únie s iránskymi lídrami, aby zohrávali zodpovednejšiu úlohu pri, e, v, v tomto konflikte, aby prestali podporovať brutálny Asadov režim. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pani Matias na jednu minútu menom GUE. Ďakujem pani Mogherini. Ďakujem vám za to, že ste vrhli svetlo na tento problém. Nachádzame sa v zaujímavej fáze, teda máme prímery, ale je veľmi krehká situácia, naďalej zostáva veľmi zložitá a určite nechceme, e, aby sa do situácie zasahovalo z rôznych strán, napríklad aby Saudská Arábia si začala klásť požiadavky a to je jeden z dôvodov, pre ktoré tie rokovania boli také komplikované. Tiež boli problémy s rokovaniami s opozičnými skupinami, e, kam patria kľúčové skupiny, ako napríklad sírsky kurdi, stanoviska Stefana Dimosturisa je možno najrozumnejšie. On hovorí, že toto je sírsky problém, sírska záležitosť a akékoľvek riešenie e, musí výjsť zo, zo sírskych hlav a nemôže byť nadiktované zvonka. Ja sa vás chcem spýtať, pani Mogherini, kedy Európska únia vypracuje svoje vlastné stanovisko, ktoré nebude závislé od e, USA, Saudskej Arabie alebo iných aktérov v tomto probléme, ale uh, ktoré bude zamerané na to, aby sme pomohli e, sírcom, aby si pomohli sami. Ďakujem veľmi pekne pani Loch Bíler na 1 minútu 30 za zelených. Ďakujem veľmi pekne pán predseda. Samozrejme dohoda o prímieri e, je e, funkčná, ale zároveň veľmi krehká a to už aj preto sú rozhovory v Ženeve nesmierne dôležité, ktoré budú prebiehať tento týždeň. Je veľmi dôležité, aby výsledky tejto konferencie a rozhovorov e, boli inkluzívne a zaradili sa do nich aj e, kurdi. E, pretože v súčasnosti hrajú pri týchto konferenciách ženy iba rolu štatistiek. Mali by sme práve dnes upriamiť pozornosť Eh, na eh, ženy, ktoré sú veľmi vystavené teroru Asadovho režimu. Film, ktorý sme mali nedávno možnosť k dispozícii vedieť, hovorí o ženách, ktoré pracujú e, na e, frontových líniách a vo vojnových oblastiach. A chcela by som vám pripomeniť tieto ženy, ktoré svojou statočnosťou, e, ktorú zaplatili životom za svoju, statoč, za svoju statočnosť a ktorí čelili a ktoré boli zavraždené islamským štátom. Mali by sme požadovať e, viac práv pre ženy e, v rámci mierového procesu. Čo sa týka nepočítateľných e, prehreškov voči ženám a deťom, musí byť zobratá do úvahy v pozícii Európskej únie. Pretože naozaj mier bude dosiahnutý iba keď budú zobratí na zodpovednosť tí, ktorí Teraz pán Castaldo za skupinu EFTD. Minútu 30. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážená pani vysoká predstaviteľka. Eh, na, naozaj hm, vidíme, zdá sa, že na eh, globálnej úrovni eh, dohoda o prímery naozaj je stabilná boli sme aj svetkami úzkej spolupráce medzi Spojenými štátmi a e, e, Ruska. E, tým sa zlepšuje pozícia rokovaní. Avšak je tu problém s neochotou ostatných zúčastnených strán. Predovšetkým hovoríme o Turecku a Saudskej Arábii. Hm, naozaj vidíme, že turecká zahraničná politika je veľmi málo skoordinovaná s politikou Európskej únie. Vidíme, aké je ich, e, aké je ich stanovisko e, k sírskému e, Kurdistanu, ktorí sú vystavení útokom zo strany Turecka napriek tomu, že bojujú proti islamskému štátu. A samozrejme je tu aj záležitosť nelegálneho pašovania ropných derivátov Eh, z oblasti kontrolovaných islamských, eh, islamským štátom. Hovorili sme tu o 3 eh, miliárd a ďalších ústupkoch pri rokovaní o integračných kapitolách. Naozaj nemôžeme preukazovať v tomto zmysle slabosť aj keď chceme mať samozrejme Turecko na svojej strane. Ale musíme mať na pamäti, čo sa deje v juhovýchodnom Turecku a v sírskom Kurdistane mali by sme podporiť e, tie dva baričky, e, ktoré sa týkajú e, Jordánska a Libanonu. Je to hlavne úloha Európskej únie, ktorá spočíva predovšetkým nielen v humanitárnej pomoci, ale naozaj aj v tom, aby vytvorila naozaj stabilnú cestovnú mapu. A títo naši spojenci musia byť časti, časti riešenia a nie súčasťou problému. Ďakujem. Ďakujem, pán Castaldo. A teraz pán Schaffhauser v mene skupiny ENF. Euh, Dve poznámky, pani komisárka. Prvá sa týka Turecka. Je to krajina, ktorá je proti demokracii, sme to svedkami a v poslednom čase. E, sú tam demokracie na podporu islamistov, sú tam kroky, ktoré sú v rozpore s medzinárodným právom. A takisto je to krajina, ktorá podporuje organizovaný zločin. Napriek tomu chcete Európu možno z toho dôvodu, že je to záujem Nemecka alebo kancelárky, ktorá zradila svoj ľud a Európu. E, e, ktorá chce dohodu s krajinou, ktorá v žiadnom prípade nevyhovuje európskym kritériám. Považujete to za normálne? Neobávate sa, že by to poškodilo Európu? Druhá poznámka sa týka nášho moralizmu. Tento e, zlyhal vo vzťahu k realite, pretože my sme moralisti len vo vzťahu k podrobeniu sa Spojeným štátom, ktoré ktoré e, sú, e, ktoré, ktoré podporujú krajiny golfu a my sme pripravení sa e, nechať vydierať a je to cena, ktorú musíme platiť za odmietanie reality. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Korvin Mike za nezaradený na jednu minútu. Vážená pani Mogherini, niekoľko pravdivých slov Eh, Rusko vstúpilo do Sýrie, vďaka, čo, vďaka čomu, aj vďaka čomu teraz sa podarilo dosiahnuť eh, prímer. Ja dúfam, že Rusko sa nestiahne, takže by sme sa z tohto mali poučiť a povedať si, čo eh, to znamená, ak sa diktátori zvrhnú. To sa stalo v Iraku aj v Sýrii a milióny ľudí zomierajú aj predtým, aj potom. A momentálne stojí pred bránmi Daesh a tá situácia je úplne absurdná, ak teda tam chceme začať eh, inštalovať demokraciu. Ak eh, chceme poriadok, ak tam žiaľ musí byť ten diktátor. Hovorili sme s Kurdmi, ja som im hovoril, že, s Kurdom, že Kurdi sa musia Asadom dohodnúť. A e, keď som bol v Damašku, tak som hovoril Asadovým ľuďom, že musia hovoriť s Kurdmi. Oni tvrdia, že nie, že to nebudú nerobiť. Ale teraz sa zdá, že predsa len dokážu komunikovať a my e, nechceme, aby e, skorumpovaní Turci túto veľmi slabú dohodu narušili. Ďakujem veľmi pekne pán Korvin Mike. My sme vyčerpali teraz zástupcov politických skupín a tak dávam slovo pani Gabriel na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Vážená pani podpredsednička, e, je a zastavenie e, ozbrojených akcií je veľmi dôležité, ale napriek tomu musíme naďalej zostať v strehu. Moja prvá poznámka v tento Medzinárodný deň žien je taký, že mimoriadný vyslanec OSN hovoril, že ženy v Sýrii sú veľmi dôležitou zložkou trvalého riešenia mierového procesu. My vieme, aké dôležité je, aby bol čo najinkluzívnejší dialog vo vnútri Sýrie. Ďalej to je priama účasť Európskej únie únii, pokiaľ ide o e, e, politické rokovania. My nie sme vojenským aktérom, preto v politických rokovaniach je naša sila. Európska únia musí mať ambíciu zohrávať vyvažujúcu úlohu a ďakujeme vám, pani podpredsednička, za všetko vaše úsilie v tomto smere. Verím, že našou silou by mala byť aj anticipácia. Ako anticipovať ťažkosti organizácie volieb, krajine, kde je vnútorne presídlených 11 e, miliónov ľudí. Ako možno zabezpečiť voľby? Pani e, Gabriel, máte tu otázku mm, v zmysle prístupu modrej, modrej karty od pána Canyho. Akceptujete ju? Áno? Páči sa. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že ste načetli situáciu správnym spôsobom, ale chcel by som zájsť mojou otázkou trochu ďalej. Myslíte si, že jednotlivé strany v Sýrii a Európska únia a členské štáty Európskej únie sú zodpovední. Myslíte si, že aj Rusi sú zodpovední? E, pretože ruské bombardovanie e, vytvorilo ešte viacej utečencov než kedykoľvek predtým. Takže čo ste myslíte, ak by sme mohli zaangažovať aj ruskú stranu? Ďakujem veľmi pekne. Poslankyňa Gabriel, vaša odpoveď? Myslím si, že si musíme pripomenúť ten odkaz, ktoré podala pani Mogherini. Tá situácia by sa mohla veľmi rýchlo zvrátiť a zhoršiť. Preto je potrebné, aby sme uh, boli veľmi dôslední a opatrní. E, to, čo sa deje v Sýrii, to je niečo, e, čo môže vyriešiť iba spoločné úsilie celého medzinárodného spoločenstva. Je potrebný trvalý mier, stabilitu v celom tomto regióne. Takto znie moja odpoveď pre vás a vašich kolegov. Ďakujem za otázku. Pán Hovit. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda že to často, keď hovoríme o Sýrii, tak hovoríme vždy iba so zúfalstvom. Častokrát eh, humanitárna pomoc nebola doručená a výsledky sa nedosiahli. Našťastie eh, skeptici nemali pravdu. Eh, odkedy sa naplnilo prímerie, aj miera utečencov klesla. Našou úlohou, politickou úlohou tento týždeň a v nadchádzajúcich týždňov je premeniť e, zúfalstvo na nádej a vysoká predstaviteľka by mala mať maximálnu podporu Európskej, Európskeho parlamentu e, e, v medzinárodnej spolupráci pri príjmaní krokov, ktoré by mohli upevniť prímery a zmeniť ho na mier. Ja sa ospravedlňujem kolegom a všetkým tým, ktorí trpia v Sýrii musím povedať, že niektorí, a som tým znechutený, ktorí sa snažia využiť e, prílev utečencov zo Sýrie a zmeniť to na politický e, kredit. Ako Boris Johnson, ktorý hovoril a hovoril o súcite e, so sírskymi utečencami a vyprovokoval spoločenský hnev a ktorý hovoril o ekonomických migrantov a, eh, alebo vodca UKIP, ktorý hovorí o tom, že eh, ISIS využíva túto migračnú vlnu na eh, umiestňovanie teroristov v Európskej únie. Ale títo ľudia zlyhali, rovnako ako skeptici zlyhali vo svojom pohľade na Sýrii. Pretože Európsky parlament pomôže vyriešiť túto migračnú krízu dúfam, že moja krajina ostane e, členom Európskej e, únie. A my všetci spoločne musíme odpovedať na humanitárnu krízu, ktorá je tragédiou e, v sérii a poskytnúť našu pomoc, čo je nevyhnutné v tejto krajine. Je tu pre vás otázka, pán Helvit, zo strany od pána Notala. Nech sa páči. Možno pán Howitt vie niečo, čo my nevieme, ale nesúhlasí snáď eh, s, s podpredsedom Európskej komisie, pánom Timmermansom, ktorý hovorí, že väčšina ľudí, ktoré vstupuje do Európskej únie, nie sú zo Sýrie a hľadajú ekonomický uh, azyl. A to je väčšina týchto ľudí, ktorí prichádzajú do Spojeného kráľovstva. A uh, väčšina ľudí, ktorí prišlo do Spojeného kráľovstva minulý rok, uh, prichádzali z Eritrej. Vy tu obchodujete so strachom, pán Howard. Nesúhlasíte s pánom Timmermansom a nesúhlasíte e, s oficiálnymi číslami e, migračného úradu? Pán Hewitt, vaša odpoveď. Či už sú to z OSN, alebo či je to Európska únia. Milióny e, utečencov prišli zo Sýrie väčšina z nich sú naozaj utečenci, ktorí utekajú pred persekúciou, smrťou a e, vojnou, pretože sú vystavení už 5 rokov krvavej občianskej vojne a Spojené kráľovstvo e, prispeje medzinárodnej komunite v úsilí pre mier a odmietame argumenty o druhej strane. Ďakujem. Pani Fotiga, jednu minútu máte slovo. Ďakujem. Čiastočné prímerie to bol asi ten eh, najlepší popis tej situácie. Takisto zaangažovanie eh, jednotlivých aktérov v príslušnom geografickom meradle. Sa, samozrejme, významnejšie a neustále zvyšovanie významnosti postavenia Al-Asada eh, neprispieva k prímeriu a, a samozrejme ale aj zaangažovanie Iránu a v regióne je významné. Ostatné dopady nie sú také známe. Bohužiaľ, Daesh bude operovať za hranice Sýrie a neboli by a neboli sme informovaní o tom, že by sa tieto eh, nepriateľské akty mali ukončiť. Ďakujem, pani Fotiga. Máme tu modrú kartu. Zo strany koho? Pani Grunculice. Otázka pre pani Fotigu. Akceptujete ju? Áno, nech sa páči. Keď ste spomínali nepriateľské akty, nemyslíte si, že Európska únia má dvoch členov v eh, Bezpečnostnej rade OSN nemalo by byť, sa vytvoriť medzinárodný e, trestný tribunál pre Sýriu a Irak, aby sme predviedli e, vodcov Daešu pred e, spravodlivosťou. Títo vodci by mali vedieť, že sa budú zodpovedať. Ďakujem. Pani Fotiga. Ďakujem, kolík. Ďakujem, pán kolega. Áno, úplne zdieľam s vami tento názor. A teraz má slovo pán Auštrevičius. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, pani vysoká predstaviteľka, kolegovia. 5 e, rokov zmetku a našeho nič nerobenia nás dovedli tam, kde sme tu. E, situácia viedla k tomu, že príjmeme prímerie po za akýkoľvek podmienok. Zdá sa, že ale roz, rozhodnutie je teraz v Putinových rukách nezastavili sme eh, rekrutáciu nových eh, ľudí, ani eh, aktívne bombardovanie, postavenie rebelov, bombardovanie nemocníc, a ktorý vytvára propagandu. Buďme úprimní, Moskva dostala veľmi dobrú lekciu v tom, že neexistuje vojenské riešenie v Sýrii. Skôr naopak akékoľvek prímerie je lepšie ako vojna. Otázka však ostáva, eh, aká je cena za toto prímerie a na koho náklady toto prímerie budú prijaté. Pán Kuzo, prosím. Ďakujem veľmi pekne. Toto je veľmi dobrá správa, okrem iného eh, je to politický proces, ktorý bude garantovať eh, stabilitu sírskeho štátu a dúfame, že sa to nerozpadne ako predchádzajúce pokusy. Takže ja by som chcel e, pripomenúť na to, čo povedal pán Mistura, že nie. Pred e, dvomi, tromi rokmi si pamätáme e, deklarácie určitých vedúcich osobností. Vtedy sa na miesto Daešu hovorilo o Al-Kaide. A čo je, to, čo je to vlastne Daesh? Tam 5 štátov nezmenilo vôbec nič a teraz je na Európskej únii, aby zohrávala svoju úlohu s odpovedňami. Musíme komunikovať s našimi partnermi, s e, tureckou vládou a všetkými ostatnými. Turecká vláda má financie na to, aby, mohlo, e, aby mohla prelomiť e, to aby, aby mohla prelomiť ten problém a preto by sme mali sa držať dohody z Ženevy. Pán Smith, máte jednu minútu, nech sa páči. Pán predseda, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne pani Mogherini za aktualizáciu o situácii. A pán Demištúre, e, vy ste bol pomerne skromný pri popisovaní e, vlastnej úlohy pri držaní koherencii medzinárodnej e, komunity a spolupráci. Myslím si, že môžeme dosiahnuť viac, keď budeme jednať spolu, keď budeme facilitovať a umožňovať dialog a pán Howitt e, správne poznamenal z mojej strany, že Spojené kráľovstvo musí byť súčasťou tohto rámcu. Myslím si, že, e, myslím si, že spolupráca už prináša svoje ovocie pri riešení momentálnej e, humanitárnej krízy. A som takisto rád, že poskytneme pomoc Jordánsku a Libanonu, ktoré sú krehkými štátmi a potrebujú našu e, plnú podporu. Nemôže existovať mier bez zodpovednosti na všetkých stranách konfliktu. A som veľmi rád, že otvárame opäť e, kanceláriu ECO e, v Damašku. A takisto treba pomôcť aj mimovládnym organizáciám, aby sme pozbierali dôkazy, ktoré budú slúžiť účelom toho, aby sme sa ľudia to postavili pre spravedlivosť. Pán Natal. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem, pani komisárka. Ako vieme, Sýria je tou najzávažnejšou záležitosťou, ktorou, e, ktorej svet dnes čelí. A e, vidíme to zlo, ktoré pácha e, islamský štát. Boli sme svetkami odtíňania hlav, topenia a ubytia na smrť. Sú to práve títo extrémisti, ktorí chcú eh, prevziať kontrolu nad Syriou a nad celým regiónom. Ale nesmíme zabúdať na to, v roku 2013 sme mali všetkých západných politikov s vrátaním Johna McCaina a, a našeho génia uh, Gia Ferhovštata, eh, ktorý hovoril, že musíme pomáhať rebelu mujahidinom a z frontu Al-Musra. Čo ja chcem vedieť, pani Mogherini, je toto prečo pokračujeme že s tým, že nerobíme nič e, so Saudskou Arábiou a minieme peniaze na Turecko a pozývame ich e, na, do Európskej únie, keď oni financujú terorizmus. Pán Obermajer, jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Eh, Únia sa snaží miliardovými eh, platbami eh, kúpiť si Turecko. A v tom spočíva naša veľká chyba, pretože nemáme nechceme, aby ani z, vojenského, ani z mierového, ani z humanitárneho hľadiska boli partnermi alebo sú partnermi, pretože tieto sa pomoc využíva na podporu turenských milícií, ktoré sa bezpečne pohybujú v prihraničnom e, regióne a ostrelujú tu, e, sírske pozície. E, Washington už zaslal protestnú notu do Ankaru, do Ankary a vyzvali ju na okamžité zastavenie e, týchto, e, týchto aktov. A kde ostáva reakcia Európskej únie? Mali by sme nastaviť určitý rámec spolupráce. To, dámy a páne, je dvojitý cynizmus. A není to spôsob, akým by sme mali dosiahnuť mier v Sýrie. Pán Mian Mon, jeden minúta. Ďakujem veľmi pekne. E, dohoda o e, miery, dočasnom miery v Sýrii je veľkým krokom vpred a e, základ na to položili rokovania v Ženeve. Teda prvým prv, prvým úspechom je, že sa podarilo redukovať to násilie, aj keď zrejme e, prímere nie, nie je trvalé. My teraz potrebujeme zabezpečiť, aby nasledujúce rokovania sa dohodli na nejakých, e, e, aby, aby v týchto rokovaniach sa proti, aby sa politickí protivníci dohodli na nejakých základných princípoch. A tu um, možno trocha chýba tá politická odvaha e, vystúpiť proti skupinám ako je Dáš, ktoré sú veľmi e, konsolidované. A tu zohráva Európska únia trocha negatívnu úlohu. My sa nachádzame v kľúčovom bode a ja by som chcel poďakovať pani Mogherini za jej odhodlanie aj za úspech e, rokovaní zo Ženevy a za jej snahu riešiť obrovskú humanitárnu krízu, ktorú vyvolávajú boje v Sýrii. Sú tu strany, ktoré stoja proti sebe, bojujú proti sebe a e, externí hráči, teda medzinárodné spoločenstvo, ktoré by malo pomôcť, aby našli cestu k sebe a dohodli sa, e, pretože už e, tento konflikt, trvá 5 rokov a to je príliš veľa. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Jana Gomeš na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne opozícia proti Asadovi sa zmenila na e, občiansku vojnu a máme tu zástupnú vojnu aj vo vzťahu k Turecku. Dochádza k deštrukcii e, krajiny za cenu nepredstaviteľných ľudských obetí. To všetko sa deje pred dverami Európsk- e, východnej Európy. Rusko zasahuje a e, EÚ konštatuje, že členské štáty nie sú schopné koordinovať svoju strategickú odozvu a naša politika je politikou, v ktorej my nebraníme tomu, aby sa to násilie zhoršovalo, aby sa stále zvyšoval prílev utečencov a počet utečencov v táboroch sú tam celé tisíce utečencov, ktorí sa pokúšajú ujsť do Európy a my stále vymýšľame nové a nové dôvody, ako uľahčiť teroristické aktivity. Tých utečencov bude viac a je to priama hrozba našej bezpečnosti. Nemôžeme pokračovať tejto doterajšej politike. Nám sa e, utečenci prichádzajú cez e, Turecko Pani Mogherini, myslím, že je dobré, že sme dosiahli toto prímerie. Nevyrieši to však e, naše problémy, ani utečenskú krízu, ani otázku Kurdov. My budeme potrebovať predovšetkým riešenie, ktoré bude spočívať v solidarite a v politickom vedení. Dohoda, ktorú uzavrela včera rada spolu s Tureckom, žiaľ nenaznačuje, že by sme sa pohybovali týmto smerom. E, ďakujeme pekne. Teraz e, ďal, Širečník, pán Belder. Ďakujem. Vážená pani vysoká predstaviteľka, vo svojom úvodnom slove ste hovorili o vašich tureckých partneroch. Došlo k rôznym udalostiam, ktoré ma dosť znepokojujú. Zaujímalo by ma, ako vnímate úlohu Turecka v regionálnej vojne, ktorú vidíme v Sýrii. Keď sa na to pozrieme z tureckého pohľadu, vidíme, že sa rozmiestňujú zbranie na území Sýrie. Došlo tiež k útokom na kurdské územia v Asise a potom tiež v Tabiate. Teda ide o tureckých žigadistov, ktorí sa dopúšťajú týchto útokov Grécké orgány si všimli turecké plavidlá, ozbrojené plavidlá, ktoré sa obrali smerom k Libanonu. Pani Mogheriniová, mám dojem, že Turecko je skôr súčasťou problému a nie súčasťou riešenia tejto situácie. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz pán Vajgl na minútu. Ďakujem. Vážená pani Mogheriniová, po viacerých rokov sme teraz v situácii, keď e, humanitárna katastrofa sa má riešiť e, aspoň čiastočne politicky a to by malo nastoliť mier v Sýrii. Humanitárna katastrofa je však dôsledkom nesprávnych politických rozhodnutí vrátane našich politických rozhodnutí. Vzhľadom na to, že situácia v Sýrii je tak zložitá, nepochopili sme, kde je riziko eskalácie a k čomu môže viesť. Máme tu minimálne tri pozitívne signály. Po prvé prímerie, ďalej po druhé koordinácia medzi USA a Ruskom a po tretie zapojenie sa do rokovaní, ktoré prebiehajú medzi eh, Asadom a Ruskom. Vyjadrili ste sa, že nie sme svedkami novej studenej vojny, ale podľa toho, čo som sa dopočul od iných kolegov, ktorí sa nevenujú výlučne Sýrii, ale snažia sa argumentovať e, podobne ako Putin. E, podľa nich je to úplne zbytočné. Naozaj sme tu svetkami studenej vojny. Možno by bolo správne, ak by sme e, začali rozmýšľať o tom, čo sa udeje po vojne v Sýrii. Sýria bude potrebovať zmierovací proces. Ďakujeme pekne. Teraz pán Panceri. Grazie, presidente. Ďakujem. Pani pred Pán predsedajúci, ja som presvedčený, že e, prímerenie v Sýrii vytvára pre Európsku úniu fantastickú príležitosť. Po mnohých rokoch konfliktu a po e, vojenskej eskalácii, ako aj e, po zmrazení e, humanitárnej pomoci, je tu politický proces, ktorý e, by mal dáte sírským orgánom rekonštruovať krajinu. Európska únia si myslí, že e, skutočne je tu úžasná príležitosť a teraz musí zaujať svoju zodpovednosť a zaujať e, svoju úlohu e, protagonistu. Treba za, predložiť humanitárne návrhy, aj keď Európska únia so svojimi 5 miliardami e, eur určenými na humanitárnu pomoc je prvým svetovým darcom. Rovnako treba e, sadiť na diplomáciu, vytvoriť vzťahy, kontakty, aby sme uzmierili konfliktné stránky. Ako ste už povedali, pani Mogherini, v Sýrii existuje požiadavka európskej e, prítomnosti. To je veľmi dôležité. Je to príležitosť, tejto chvíli a rovnako aj nádej pre Sýriu, pre mierovú situáciu, lebo už sa preukázalo, že Európska únia môže zohrať čoraz dôležitejšiu úlohu, ako to bolo napríklad v prípade e, jadrovej dohody s Iránom. Ale Európska únia e, dokáže viac. Musíme si uvedomiť, že E, nestačí, aby sme sa stále viac stiahovali do seba. Musíme vydať nový krok smerom k zahraničnej politike. Musíme mať jednomyselné, koherentné vystupovanie navonok. E, keď, keď chceme rozhodujúcu úlohu v Sýrii, musíme sa vzdať rôznych e, dvojzmyselnosti a musíme podporovať jeden mierový proces, ktorý je dnes viac ako kedykoľvek predtým nevyhnutný. Ďakujem. A teraz tu máme modrú E, kartu od páni Bonano. Príjmate? Nie. Ideme k ďalšiemu rečníkovi. Pán Piotrovský, jedna minúta. Veľmi pekne ďakujem. Ja som... E, táto vojna v Sýrii trvá už 5 rokov a zahynulo viac ako 250 tisíc ľudí sme veľmi radi, že na základe podmienok, ktoré sa dohodli medzi Ruskom a USA, tam nastalo prímerie. Samozrejme, že všetko sa to deje pod dohľadom OSN. Nás zaujíma stabilizácia v tomto regióne, pretože to je kľúč k riešeniu najdôležitejšej krízy, pred ako sa Európska únia ocitla. Trvalý mier v Sýrii znamená predovšetkým to, aby sa prestalo e, zabíjať civilné obyvateľstvo, vrátanie kresťania a aby sa e, zabrzdil prúd migrantov a aby dostali reálnu možnosť vrátiť sa späť do svojej krajiny. Sme veľmi znepokojení tým, že okrem E, prímeria 135 osôb e, zahynulo a nad, na území, ktoré kontrolujú teroristi viac ako 550 ľudí. Preto EÚ musí naďalej podporovať OSN a poskytovať humanitárnu pomoc, o ktorej hovorila pani Mogherini. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Naša nečinnosť e, bola súčasťou toho, že v Sýrii došlo ku kolapsovej situácii. My sme predlžovali vojnu, my sme nehľadali riešenie existujúcich problémov a teraz čelíme realite, ktorá sa nám nepáči. A sú tam tí skutoční protagonisti a nie tí, ktorí sme si želali. Na jednej strane tu máme protagonistu Asadov režim, ktorý je paradoxne E, istou garanciou pre ísť e, časť e, sunitov, alavitov a kresťanov, ktorí sú konfrontovaní s vahabitmi, teroristami alebo s, so spojencami západu ako Džahar a, a Islám. Musíme podporiť mierový proces a uznať, že e, práve ruská intervencia vyvolala koniec a že sme sa museli dohodnúť. A, e, e, zaujímať a priori proti ruskú pozíciu znamená, že vlastne negujeme posilne, posilnenie kriminálneho režimu As Asada. My musíme byť proaktívni ako Európania, musíme efektívne bojovať proti terorizmu, čo bohužiaľ strategicky nerobíme. A teraz pán Kán, dve minúty. Ďakujem pekne, vážna pani vysoká predstaviteľka. Zapnite si prosím mikrofón. Vážna pani vysoká predstaviteľka, vážny pán predseda, a stovky sírčanov na celom svete využívajú toto prímerie na protivládne procesy, aby eh, dosiahli zvrhnutie Asada na presadenie slobodnej a zjednotenej Sýrie. Pripomína nám to, ako celý tento konflikt vznikol na jar roku 2011. Avšak realita je taká, že to nie je skutočné príjmenie, ide iba o zníženie e, násilnosti. V prvom týždni tejto dohody 135 ľudí prišlo o život v oblastiach, ktoré pokrýva táto dohoda a pritom e, zhruba 40 z nich bolo samotných Sýrčanov. Násilie naozaj musí skončiť, aby mohli začať rokovania. E, Vnútro sírske rokovania sa opäť musia obnoviť, aby e, sa rozšírilo skutočné prímerie. A okrem tohto politického procesu premeny musia prebehnúť e, aj ďalšie zmeny podľa dohody. Musí sa nájsť také riešenie, ktoré vyjde zo samotnej Sýrie. Medzinárodné spoločenstvo musí byť Mediátorom musí e, sa snažiť naplniť aj dohodu z Mníchova. Rusko a Irán musia sa vzdať svojich nárokov a musia dodržiavať, všetky strany musia dodržiavať prímerie. Je potrebné, aby úsilie prebehlo na všetkých úrovniach, na vojenskej, diplomatickej aj politickej. E, všetky snahy uvoľnenie e, sírskeho územia sú vítané, je potrebné sprístupniť všetky tieto územia s Sýrčanom. Medzinárodné spoločenstvo musí byť o mnoho odvážnejšie vo svojom prístupe. Nesmieme túto príležitosť premeškať. V tomto roku sa konečne musí ukončiť krvi prilievanie v Sýrii. Je to náš spoločný cieľ, aby sme porazili Daesh a vyriesili e, utečeneckú krízu a preto je v našom záujme podporovať tento mierový proces v Sýrii. Môže totiž nastoliť e, vytvorenie stabilnej, inkluzívnej vlády, ktorá bude prospešná pre všetkých Sýrčanov. Ďakujeme pekne. Pán Bonanov by vám chcel položiť otázku. Ste ochotní ju prijať? Pán Kan? Nie. Dobre. Takže ideme ďalej. Slovo dostáva pán Škripek na minútu. Ďakujem pekne, vážne pán predsedajúci, vážna vysoká predstaviteľka. Ďakujem za vaše vyhlásenie, pani e, e, vysoká predstaviteľka. Súhlasíme s tým, že teraz nastala chvíľa premiér v Sýrii mier pre všetkých, preto chcem vyzvať, aby skutočná delegácia syriackých kresťanov bola e, pridaná e, do delegácie v mierových rokovaniach. Už viackrát som žiadal o vašu pozornosť e, demokratickej samozpráve v severovýchodnej časti Sýrie. Ľudia tam žijú v pokoji v tomto regióne a tento pokoj si zachovávajú sami svojimi silami, ale teraz je tento pokoj ohrozený nielen zo strany štátu, ale aj ostatných Turecko musí e, zastaviť e, e, bombardovanie tohto územia, inak budeme svedkami ďalšej veľkej vlny utečencov, ktorí budú prúdiť do susedných krajín Európy. Kurdská regionálna vláda v Iraku musí otvoriť hraničný prechod Fiškabúr do tohto samozprávneho regiónu a musí ukončiť všetky obmedzenia. Preto chcem e, apelovať na vás, aby ste využili diplomatické vzťahy aj s partnermi na Blízkom východe v tomto smere. Chcem ešte vyzvať, aby sme začali spolupracovať s týmto e, samozprávnym územím a tiež, aby sme poskytli pomoc vnútorne presídleným ľuďom. Tí totiž našu pomoc veľmi potrebujú. Mám tu teraz žiadosť o modrú kartu, pán Škripek. Jedna otázka, pán Škripek. E, Ste ochotní prijať túto otázku, modrú kartu? Nech sa páči. Ja som, pane predsedajúci, dotaz, ja som sa hlásil. E, ja mám jednu otázku, pán predsedajúci, ja som sa hlásil o slovo v rámci Catch the Eye. Pasku, prego. Ďalej pán Pasku, prosím, nech sa páči na minútu. Pán predseda, vážna pani vysoká predstaviteľka, občianská vojna v Sýrii má mnoho dopadov na EÚ, utečenecká kríza, terorizmus, negatívne dopady na regionálnu situáciu, ďalej zložitá situácia vo vzťahu s Ruskom, možná eskalácia. Nedávne dohody o prímery zatiaľ ešte neboli v plnej miere schopné zastaviť boje medzi režimom a opozíciou a tiež medzi rôznymi silami v opozícii. A to najmä preto, že nebola dosiahnutá dohoda v zasahujúcich veľmociach ani regionálnych, ani mimoregionálnych o budúcnosti Asadovho režimu. A tiež nie je známa budúcnosť um, opozičných síl uh, po skutočnom prímeri sa budú musieť dohodnúť aj tieto aspekty a pritom musia byť motivované humanitárnym zásahom v snahe pomôcť uh, civilnému obyvateľstvu. Musia sa prijať rozhodnutia aj na vojenskej, aj na politickej úrovni. Iba tak totiž dosiahneme riešenie uh, tohto zložitého konfliktu na našich hraniciach. Ďakujem. Ďalej. Posledné vystúpenie, pán Vice, jednu minútu. Vážený pán predsedajúci, vysoká predstaviteľka, ja som za aktuálne prímerie, e, ktoré e, podporujú e, tie najvýznamnejšie konfliktné strany. Opätovné začanie ženevských dohovorov a rokovaní by malo oživiť bežný život v Sýrii. Okrem toho však musíme e, tiež dosiahnuť odsúdenie doteraz vykonaných vojnových zločinov. Jednoznačne chcem oceniť iniciatívy e, napríklad Medzinárodnej komisie pre e, spravodlivosť, okrem iného Nemecko, USA a Európska únia podporujú toto úsilie. Spolupracovníci tejto organizácie zhromažďujú materiály o porušovaní ľudských práv v sírskej občianskej vojne. Organizácia už má dostatočný dôkazový materiál a má e, dostatok podkladov na odsúdenie Asada. Ešte zatiaľ nie je jasné, aká súdna inštancia bude mať právomoci v tomto smere konať, či bude musieť vzniknúť úplne nová. Všetky e, veľmoci USA, Rusko aj ostatné e, sa musia držať ženevských dohôd. Medzinárodné právo je e, výraznou súčasťou e, aj budúceho sírskeho systému. Diktátori musia vedieť, že budú platiť veľmi vysokú cenu, ak budú porušovať e, základné práva svojich občanov. Európska únia by mala systematicky vyzývať všetky tretie krajiny, aby rešpektovali rozhodnutie Medzinárodného súdneho trestného tribunálu. Ďakujeme pekne. Je tu na vás otázka od pána Buonana. Ste ochotní prijať? Nie, tak e, ideme ďalej k spontánnej časti rozpravy. Budeme dávať slovo rečníkom podľa politických skupín v poradí, ako prejavili záujem. Najskôr pán Šogor, nech sa páči. Grazie. Miközben felmérhetetlen szenvedéssel egy ország majdnem teljes... Ďakujem pekne. Krajina, ktorá je na Prahu úplného zničenia. Milióny ľudí museli opustiť svoje domovy. Zdá sa, že ukončenie vojny v Sýrii zatiaľ nie je v dohľade. Zdá sa, že nie sme bližšie k riešeniu, e, skôr sme čoraz vzdialenejší mieru. Ak by ktorákoľvek zo zúčastnených strán získala e, vojenskú nadvládu, externí hráči by mohli zasiahnuť a opäť to vyvážiť, e, keď sa na to pozeráme z Európy, vidíme len milióny ľudí, ktorí utekajú zo Sýrie, prichádzajú do Európy bez akékoľvek nádeje e, jedného dňa sa vrátiť e, do svojej domoviny. V skutočnosti nezáleží na tom, kto vyhrá, pretože z toho e, populácia Sýrie nebude mať žiadny prospech. Chcel by som ešte pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa žien oceniť prínos všetkých žien, ktoré sa snažia chrániť svoje rodiny, e, e, okrem iného aj v Sýrii. Ďakujeme pekne. Ďalší rečník. Ďakujem. Pokiaľ ide o Sýriu, ja by som chcel najskôr povedať, že e, tam boli západné síly a predovšetkým Saudská Arábia a Turecko, ktoré podporovali sunnický extrémistický islam, a, a ktorý utočil na šítov a Eh, is, islam. Podporovali aj Daesh. Situácia v Sýrii je v súčasnosti veľmi vážna, treba bojovať proti Daešu a ešte určite budeme mať v Grécku tisícky utečencov, teraz je v Grécku 40 tisíc utečencov a ak bude situácia takto pokračovať, bude tam 150 tisíc ľudí, ktorí e, sa dostanú do Grécka aj keď by sme zatvorili naše hranice, tak pán Pán Kimun povedal, že to by bola nelegálna činnosť. Čo chcete robiť, pani vysoká predstaviteľka? Je nevyhnutné, aby sa podnikli kroky na otvorenie hraníc. Súčasná situácia je nelegálna. Je nepripust- nepripustné, aby sa toľko ľudí nachádzalo v Grécku. Pán Jakovčič, jednu minútu. Ďakujem, vážený pán Predseda. Krehké prímerie, ktorého sme boli svedkami v Sýrii, je rozhodne lepšie než vojna. Musíme urobiť všetko preto, aby sme ho zachovali a preto je pozitívne, že vy ste súčasťou tohto procesu, pani vysoká predstaviteľka. Je tiež pozitívne, že USA a Rusko sa dokázali dohodnúť. Naša budúcnosť však nemôže byť v ich rukách budúcnosť musí byť v rukách samotných Sýrčanov a to musíme jasne povedať, musíme eh, im jasne dať najavo, že Sýria patrí im a nie niekomu inému. Našim nepriateľom je predovšetkým eh, Daesh a teroristické skupiny, ktoré dokázali, aké eh, sú pripravené konať hrozné činy. Všetko ostatné sa musí prenechať na sírčanov samotných. Ak Chceme vytvoriť Medzinárodný trestný tribunál pre vojnové zločiny v Sýrii. Urobme to, je to totiž právna možnosť, ktorú máme k dispozícii, ale v každom prípade musíme prenechať rozhodnutia samotným Sýrčanom. Ďakujeme pekne. Teraz pán Epitideios na minútu. Grazie, signore presidente. Η κατάβαση του πυρός στη Συρία είναι το πρώτο... Prímerie v Sýrii to je prvé pozitívne posolstvo od začiatku vojny v tejto krajine ukazuje na nádej, že táto neakceptovateľná situácia v krajine sa skončí. Podľa niektorých informácií čo tu spôsobuje problémy, tak to je e, situácia, e, ktorá sa odohráva na mierových e, rozhovoroch v Ženeve. Niektorí tam nie sú prítomní. Európska únia pomáha e, prímeriu a poskytovaniu e, humanitárnej pomoci a treba vyviať tlak na všetky strany, aby sa e, zúčastnili rozhovora. Treba si uvedomiť, že keby Rusko nebolo zasiahlo, tak Sýria by bola jednoducho zaplavená islamským štátom a boli by sme mali krajinu, ktorá by bola úplne proti západu a proti našim záujmom. Pán Bonano, bohužiaľ, e, e, na modrá karta sa neudeluje pani Ferreira minútu. Bolo by dobre, keby táto dohoda o prímeri v Sýrii znamenala koniec smrteľnej vojny, ktorá trvá už 5 rokov, ale základy, na ktorých prímerie stojí, sú slabé. E, prišla správa o aliancii Sokolov, e, ktorí e, ešte viac zbraní posielajú na toto územie. Táto dohoda o prímeri je výsledkom dramatické situácie teroristov v teréne, čo je v dôsledku spolupráce E, vojenskej spolupráce Sýrie, Hizbaláhu, Iránu a Ruska. E, e, v Sýrii existuje akási americká cudzinecká légia a my v Európe sme každý deň zaplavovaní vlnami utečencov. To je ako kameň, ktorý sa hádže do srdca Európy. A to je prvkom destabilizácie. Okrem hamby keď počúvam, e, čo vy hovoríte dnes o veciach, ktoré sa len udiali. Musíme, pani podpredsednička, povedať, že sa obávame, že z tejto situácie sme sa vôbec nepoučili. Pán Bokner, jednu minútu, posledný vystupujúci. Ďakujem pekne, vážená pani vysoká predstaviteľka, za vaše dôležité informácie. Tiež e, ďakujem za vašu angažovanosť prospech mierových rokovaní a tiež e, silom zlepšiť humanitárnu pomoc. Ale práve tu, to, čo robí komisia, absolútne nestačí. Kým bude panovať hlad v utečeneckých táboroch, kým nebudeme dostatočne chrániť týchto ľudí pred chladom a zimou, musíme jednoducho vyčleniť viac peňazí. My, ako Európska únia, aj vy ako komisia. Nemali by sme vynakladať peniaze na Turecko, aby e, stavalo vyššie múry, aby sa chránilo pred utečencami. Nebolo by o mnoho rozumnejšie, aby sa tieto peniaze e, dali do týchto táborov, aby ľudia nemali vôbec dôvod utekať, aby mohli tam prežiť. Chcem vás preto požiadať, aby ste sa snažili o to, aby boli vytvorené základné podmienky pre život v utečeneckých táboroch pre týchto ľudí. Ďakujem. Ďakujeme pekne a teraz dáme slovo pani vysokej predstaviteľke Mogheriniovej. Uh, like to... Ďakujem pekne. Ja by som na úvod uh, rada úprimne povedala, že niekedy mám pocit, že je pomerne ľahké tu sedieť a upozorňovať na všetky tie nedostatky situácie, ktorú ja sama popisujem ako veľmi, veľmi vzdialenú od, ani nie dokonalej, ale od, od dobrej. Tak ako keby sme sa stiažovali, že tieto poháre sú plné, majú ďaleko od to, aby bolo plné, ale pred dvoma týždňami boli prázdne. O to tu ide. Takže našou úlohou je snažiť sa pod kvapkách plniť ten pohár, ktorý sa každý deň naplňa trošku viac, pretože každá e, kvapka znamená zachránený život a každý zachránený život za to stojí. Či už tu, či už v Sýrii, v Libanone, v Jordánsku alebo niekde inde. Takže nie vašou, ale mojou úlohou nie je hádať sa tu o tom, či to je dokonalé alebo dosť dobré alebo nie. Mojou úlohou je snažiť sa to každý deň zlepšovať. Tým, čo máme k dispozícii e, na medzinárodnej úrovni, ktorá sa konečne musí zhodnúť, pretože 5 rokov vojny je výsledkom 5 dní medzinárodných nezhôd a regionálnych stretov v Sýrii, okolo Sýrie. Naozaj som presvedčená o tom, že úlohou Európskej únie je pokúsiť sa, tak ako ste to mnohí z vás povedali, premostiť rozdielne programy. Máme tu tak veľa aktérov aj v Sýrii, aj mimo Sýrie, ktoré majú úplne iné veci, ktoré sledujú. A náš životný záujem politicky, možno ešte viac politicky, ale aj bezpečnostný v Európe, pretože čím viac e, sa bude dať šíriť a čím väčšia bude kríza, viem, že sa tu diskutuje aj o migrácii, ale nebudem sa do toho púšťať, takže nechám iným túto prácu. Ale e, čo sa týka našej úlohy, je to riadenie toko, ale pre všetkým politický a humanitárny záujem je pokúsiť sa, alebo úloha je identifikovať to, čo máme spoločné, to, čo majú spoločné veľmi rozdielne skupiny, ktoré presadzujú rozdielne veci postupne pokúsiť sa vybudovať spoločný základ, tak aby regionálni aktéri a medzinárodná scéna uľahčili a nie znemožnili Sirčanom budovať mier na miesto 5 rokov občianskej vojny. Vojna ešte neskončila. Dokonca to nemôžeme volať ani prímerím. Nazývame to len pozastavením nepriateľských útokov. Je to veľmi, veľmi citlivá záležitosť Takže jasné je to, že vojna pokračuje a určite budúci týždeň neskončí. Ja povedala som to na úvod jednoznačne. Veci sa môžu zvrátiť v ktoromkoľvek okamihu a byť ešte horšie, ako boli doteraz. Ak sa nám nepodarí spájať tie veci, ktoré idú rôznym smerom, je to ťažká úloha, robíme to každý, každúčičký deň. Takže vojna E, neskončila. Snažíme sa vytvoriť ten priestor, ktorý tu vznikol tým, že sa pozastavili boje, aby sme poskytli stále väčšiu humanitárnu pomoc, ale sme dali väčšiu nádej sírčanom. Niektorí z vás to povedali, našou úlohou je z beznádeje spraviť nádej. O to tu ide. A musíme budovať mosty medzi rôznymi aktérmi, identifikovať spoločný základ. To je diplomácia, to je európsky duch. Niekedy s tým máme problém aj vnútorne, aspoň smerom navonok, máme trošku väčšiu dôveryhodnosť. Samozrejme, ak by vnútri mali, boli dôveryhodní, bolo by to lepšie, pomohlo by to, ale nevždy je tomu tak. Takže musíme sa snažiť budovať tú cestu k mieru politickému prechodu v Sýrii a budúcnosti Sýrie, ktorú si zoberú za svoje Sirčania a ktoré povedú Sirčania. A tu nemám na mysli iba tých, ktorí sú v Sýrii, ale aj tí, ktorí opustili Sýriu, pretože oni majú takisto čo povedať do nielen budúcnosti, ale do prítomnosti svojej krajiny. Takže, ako som hovorila, musíme sa pokúsiť naozaj postarať sa o to, aby všetci sa pridržali tej, cesty, tej cestnej mapy, na ktorú sme sami dohodli. Poprvýkrát sme to jednomyselne schválili. To je vzácný výsledok ťažkej, tvrdej práce. Ťažký výsledok, ktorý sa nám podaril. Hovorilo sa tu o tom, že sme nejednotní ako Európania. Poviem to jednoznačne. Predsedám Zúčastňujem sa na piatich rôznych formáciách Európskej rady a ich zasadnutiach. Zúčastňuje sa každý týždeň na zasadnutiach kolegia Európskej komisie. Veľmi často chodí medzi vás. Tu v parlamente je to jasné a samozrejme sú tu rozdielne názory. Ale k tejto téme Európska únia nielenže je zjednotená v slovách a v názoroch, ale aj koná jednotne každý kažučičký týždeň, každé 3 či 4 dní koordinujeme naše aktivity, naše odkazy, našu prácu každý deň v tých špecializovaných jednotkách Task Force, ktoré máme. Nepredstavujte Európsku úniu rozdelenú tam, kde nie je rozdelená. Áno, sú veci, mnohé veci, kde máme rozdelené názory, ale toto je jedna vec, kde postupujeme rovnako politicky, rozmýšľame rovnako a snažme sa upozorňovať zdôrazňovať aj tie pozitíva. Aspoň my. Keď to nebudeme robiť my, je ťažké, aby to robil niekto iný. Alebo by to videl niekto iný. Ale v tejto oblasti naozaj dnes sme zjednotení a konáme, postupujeme jednotne ako Európa. K dvom konkrétnym veciam, trom. Libanon a Jordánsko Súhlasím na 100%, dokonca viac ako na 100%, pod tým, že je potrebné zdôrazňovať nielen finančnú podporu, ktorú môžeme poskytnúť, ale aj to, čo môžeme spoločne spraviť, aby sme zvýšili odolnosť e, systémov a spoločnosti a aby sme spolu pracovali na týchto veciach pôjdem do Libanonu a Jordánska o niekoľko týždňov, e, o 10 dní. Takže toto bude jedna z vecí našej spoločnej práce. Sú s nami v medzinárodnej podpornej skupine, máme veľmi dobrú spoluprácu s Jordánskom a Libanonom, pretože podľa nás nám ide o to isté. Máme ten istý cieľ, snažíme sa nájsť riešenie pre vojnu a pre to, aby sa krajina posunula vpred a našla mier. Ďalšia vec, ktorá tu zaznela, zodpovednosť. To je niečo, na čom už pracujeme, pre všetkým s neovládnymi organizáciami, ktoré pracujú dennodenne v teréne. A to je vec, ku ktorej sa možno ešte vrátiť neskôr e, podrobnejšie, či už na plenárke alebo na jednom z výborov. Rada sa k tomu vrátim. A na záver mi dovolte spomnúť jednu vec. Niektorí z vás ste hovorili o úlohe žien, predovšetkým tento mimoriadný deň. Ja by som to robila radšej iné dni, ale je pravda, že 8. marec je ako si, nie ako si, ale veľmi, veľmi významný. Keď hovoríme, že Sýria a budúcnosť Sýrie musí patriť všetkým občanom Sýrie, všetkým Sýrčanom, ktorí sú v krajine aj mimo nej. Vždy hovoríme samozrejme aj o ženách. A keď hovoríme o tom, že nielen my nielen, že si myslíme, ale snažíme sa budovať e, budúcnosť e, e, občianskej sekulárnej spoločnosti, mnohí očakávajú, akú úlohu budú môcť zohrávať ženy vo svojej krajine. A to, čo robia s mimovládnymi organizáciami a podporení v každodennej práci v Sýrii aj mimo Sýrie, ale v práci so Sýrčanmi, je takisto prispieva k práci mimovládnych organizácií, ktoré pracujú na posilnení pozície žien. A dovolte povedať niečo smutné. Je to, ospravedlňujem sa, že končím na takú smutnú notu. E, na medzinárodnej podpornej skupine pre Sýriu ja som tam jediná žena. Možno tým má Európska únia špeciálnu úlohu, ale svedčí to veľa o aktuálnom stave a o úlohe žien v medzinárodnej diplomácii naozaj v takej veľkej časti medzinárodného spoločenstva a nielen v určitých častiach sveta, ale v mnohých častiach sveta vrátane Európskej únie. Takže, aby som to predsa ukončila pozitívne, poviem len toľko, že keď ženy nielen sedia za stolom, ale aj v, sú v rokovacích tímoch, tak ako to bolo napríklad pri dohode s Iránom, Myslím si, že niekedy máme väčšie šance eh, vypracovať niečo možno pragmatickejšie, možno sme tvrdohlave, ako som to povedala na začiatku, ale v konečnom dôsledku to funguje. Ďakujem pekne pani vysokej predstaviteľke Mogherini za jej vyjadrenie na tému situácie.